Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Veľmi som rada, že vás tu všetkých vidím dnes ráno. Dúfam, že ste dobre docestovali včera. Moja cesta bola z... zaujímavá. 14 hodín som cestovala do Bruselu. Kvôli tomu chaosu leteckej doprave, takže ďakujem vám za porozumenie a dnes e, sa pustíme do nášho programu. Na, najskôr máme hlasovanie. <clears throat> Máme najskôr správu kolegu Škrleca, politika súdržnosti a obehová ekonomika. Pán Škrlec, chceli by ste sa vyjadriť? Stručne chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Ďakujem. Dobre, takže ideme hlasovať. Druhý pozmenujúci návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Prvý kompromis za Proti? Sa zdržiava. Schválené. Návrh 7. Za. Proti? To sa zdržiava. Schválené. Kompromis 2 za. Proti? To sa zdržiava. Schválené. Návrh 13 za. Proti? To sa zdržiava. Schválené. Návrh 14 za. <clears throat> proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 15. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 16. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 17. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 18. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 17. Za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 20 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 21 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 22 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 23 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 24 za. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 25 za, proti, schválené. Návrh 27 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 28 za, <clears throat> proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 29 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 31 za, proti, to sa zdržiava schválené. Návrh 30 za, proti. Pardon, ospravedlňuje sa predsednička, odpada. Takže návrh 32 za. <clears throat> v dvoch častiach, čiže o prvej časti najskôr hlasujeme. <clears throat> Návrh 32 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, to sa zdržiava schválené. Druhá časť 32 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Návrh 38 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 42 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 5 za, ak sme schválili kompromis 42, NV12 odpadá, preto ideme na kompromis 5 za. Proti, to sa zdržiava. Schválené. Návrh 47 za. Proti, to sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Open. The vote is closed. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 6 teraz. Za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. Návrh 51. Za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. Kompromis 7. Za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. Návrh 58 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 59 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 60 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Návrh 61. Ústny pozmeňujúci návrh. Chce niekto vystúpiť proti? Nie, Hlasujeme o 61 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 67 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 71 za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz návrh 79 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 11 za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 82 za, proti, kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 83 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 84 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Návrh 85 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 86 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 12 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 90. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 91. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 92. <clears throat> Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 13. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 14. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 103. Za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 104. Za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 105. Za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 15. Za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 110 za, proti, to sa zdržiava schválené. 111 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. 112 za, proti, to sa zdržiava schválené. 113 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu návrhu? Nie. Hlasujeme teda o pozmenenom Návrh 113 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Kompromis 16. Za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Kompromis 18 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 124 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Kompromis 19 za, Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 127. Za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 128 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 20 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 131 za, proti, to sa zdržiava? Zamietnuté. NV6 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. NV7 za, proti, to sa zdržiava schválené. NV8 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. NV9 za, proti, to sa zdržiava schválené. NV10 za, proti, to sa zdržiava schválené. NV13 za, proti, To sa zdržiava, schválené. NV16 za, proti, to sa zdržiava, schválené. NV17 za, proti, to sa zdržiava, schválené. NV18 za, proti, To sa zdržiava, zamietnuté. Envy 19 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Envy 20 za, proti, to sa zdržiava, pardon, e, zamietnuté. NV22 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Teraz ideme elektronicky hlasovať o celom dokumente. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Je to schválené. Blahoželám spravodajcovi Škrlecovi ešte je, je tu ešte jeden hlas za. E, spravodajca samotný, ktorý si dnes zabudol hlasovaciu kart, kartu. Môže sa to stať, pán Škrlec. Ideme ďalej. Hlasujeme teraz o ďalšej správe. Úloha miest v inštitucionálnom rámci únie. Správu vypracoval výbor AFKO a pán Olbricht vypracoval naše stanovisko k tejto správe. Nevidím ho tu dnes, takže ideme priamo hlasovať. Prvý kompromis. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 16 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 18 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Návrh 19 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 3, za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 4, za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Návrh 27 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Navrh 32 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 33 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 40 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 41 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 42 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 43 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 44 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 48 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 49 za, proti, to sa zdržiava zamietnuté. Teraz konečné hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. 30 za. Je to schválené teda. 30 plus 1 hlas. To bolo teda naše stanovisko. Teraz ďalší bod na programe opäť hlasovanie, uznesenie e, pre výbor REGI, potreby, špecifické potreby vidieckých, horských a vzdialených oblastí. Ešte pred hlasovaním chcem povedať, že sme sa rozhodli toto uznesenie vypracovať 25. apríla. Koordinátori to podporili, aj návrh uznesenia. Ten návrh bol rozdaný po anglicky členom výboru pre regionálny rozvoj. Bol to písomný postup, bolo 42 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov predložených v stanovenej le- lehote. A ja vám teraz poviem, aké budú ďalšie kroky vo vzťahu s týmto uznesením. Koordinátori teraz e, vypracujú otázku na ústne zodpovedanie v zmysle článku 128 nášho rokovacieho poriadku. Ja ju predložím v mene výboru, ak sa politické skupiny zhodnú na tom, že táto otázka bude na programe, tak bude to aj bod na diskusii v pléne. Toľko som chcela pripomenúť. <clears throat> Už viac nemám čo dodať. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto uznesení podielali a aj na aktívnej práci pri kompromisoch a pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch. Teraz návrh 3 aj s ústnym pozmenujúcim návrhom. Najskôr sa opýtam, či je niekto proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Nie, takže hlasujeme o trojke v pozmenenom znení za, proti, to sa zdržiava. Schválené. Návrh 4 s ústnym pozmenujúcim návrhom opäť niekto proti ústnemu návrhu nie, takže hlasujeme o štvorke v pozmenenom znení za, proti, to sa zdržiava. Schválené. Návrh 5 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Návrh 6 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Kompromis 1. Ja predložím ústny pozmenujúci návrh, ak dovolíte, pretože druhá veta tohto kompromisu bola včera večer zmenená mnohí občania mimo mestských oblastí musí, musia byť istí, že budú mať rovnaké príležitosti ako tí, ktorí žijú v mestských oblastiach. To je znenie kompromisu. Ak dovolíte, teraz to pokrýva aj návrhy 10 a 11, ten kompromis, takže to nepokrýva iba e, úvodné ustanovenie E, ale aj G Ďakujem. Aj to som išla povedať. Ja som to konzultovala so sekretariátom. Tento kompromis totiž to pokrýva viacero pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov 7, 10, 11 a 31 konkrétne. A tie sa týkajú úvodného ustanovenia G Takže kompromis 1 pokrýva tak úvodné ustanovenie E ako aj G, tak ako práve povedal kolega Van Mintelburg. No a teraz, e, vediac toto všetko, sa pýtam, kto je za kompromis 1. Proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 8 za. Proti? Kto sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté, ale radšej si to overme. Osmička elektronicky. Prosím, hlasujte teraz. Hlasovanie uzatváram. Je to schválené. Pán Škrlec. Áno, áno, je to schvá- schválené. Deviatka odpada. 13 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 14 za, proti. Kto sa zdržiava? Pardon, odpada. Odpada. 14 odpada. Takže sa nehlasuje. 15 s ústnym pozmenujúcim návrhom, niekto proti ústnemu návrhu, ak niek za v pozmenenom znení, proti, schválené. Kompromis 2 za, <clears throat> proti, to sa zdržiava, schválené. 17 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Kompromis 3 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Kompromis 4 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Amendment 32. 32 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Compromise 6. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, to odpadáva, takže prejdeme na 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz e, záverečné hlasovanie elektronicky otvorem hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A uznesenie je prida, prijaté 31 hlasov za. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa končí hlasovanie. A my pokračujeme. ďalším bodom na našom programe posúdenie eh, návrhu správy Prosím členov, ktorí opúšťajú zasadnutie, aby tak urobili v tichosti. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme teraz ďalším bodom na našom programe. Preskúmanie návrhu správy, ktorú pripravil e, spravodajca Pascal Arimond o osobitných opatreniach pre Grécko podľa nariadenia 2015 1839. Prosím všetkých, aby skončili svoje rozhovory. Potrebujeme v sále ticho. Pán Rimon, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dnes sa predsvičím v tom, čo už som eh, skúsil pred dvoma týždňami a predstavím vám moju správu. Je k dispozícii už aj v preklade. Ide o správu Európskeho parlamentu o výboru pre regionálnu politiku o špecifických opatreniach pre Grécko podľa nariadenia 2015 lomeno 1839. Úvodom by som chcel povedať, že pri tom Nejde o diskusiu o dôvodoch e, tohto osobitného opatrenia, prečo sa Grécko dostalo do tejto situácie. Moja správa sa zaoberá výlučne otázkou, aký dopad mali naše opatrenia, či to treba vnímať pozitívne, negatívne, či, sa uzav, či boli uzavreté vďaka týmto opatreniam projekty alebo nie a tomu zodpovedajúca budeme aj zdržiavať politického hodnotenia, prečo došlo k tejto kríze. Um, Odraž sa to aj v mojej správe. Na túto tému som sa nevyjadroval. To teda len úvodom. A o čo tu ide? Komisia v roku 2015 si správne všimla, že Grécko na základe situácie, v ktorej sa vtedy nachádzalo, eh, nebolo v situácii, kedy by mu bolo možné eh, dať k dispozícii prostriedky pre projekty z kohezného fondu a z Fondu pre regionálny rozvoj, a teda, aby sa tieto projekty mohli eh, realizovať. Nebolo teraz schopné kofinancovanie. Komisia sa preto rozhodla že pomocou dvoch osobitných opatrení by bolo možné pomôcť Grécku. Na jednej strane išlo o to, aby pre e, obdobie 2007-2013 e, odpadlo pre Grécko e, kofinancovanie, teda by sa umožnilo spolufinancovanie na úrovni 100% strany EÚ, čo predstavovalo dodatočnú likviditu v výške 1 miliardy eur pre Grécko. A druhé opatrenie sa týkalo podporného obdobia 2014 až 2020, kedy e, sa mali e, vlastne skôr uvoľniť určité prostriedky. Tiež išlo o 1 miliardu eur, takže celkovo tu ide o 2 miliardy eur, o ktorých hovoríme. Ako sa už e, v nadpise hovorí, ide tu o špecifické opatrenie, ktoré sme tu v parlamente prijali z jednoduchého e, dôvodu, pretože e, bolo treba naliehavo rozhodnúť. Grécko potrebovalo naliehavo tieto prostriedky. V nariadení sa hovorí že Grécko do decembra 2016 malo podať správu o týchto správach. Dôvod, prečo teraz to prejednávam v roku 2018, moje správanie v roku 2017, je odôvodnené tým, že Grécko nesplnilo túto požiadavku um, podať správu uh, v roku 2016, ale urobilo tak až v roku 2017 a napriek tomu, že sme naliehali na komisiu a dokonca aj na plene sme položili ús- otázku na ústne zodpovedanie pre komisiu. Komisia nám túto správu postúpila až v decembri 2017. Ja som túto správu samozrejme potreboval na písanie mojej správy a preto tu došlo k takémuto časovému sklzu to len na vysvetlenie. V mojom návrhu správy uh, robím hodnotenie, ehm, z neho vychádza, že táto dodatočná likvidita naozaj efektívne bola využitá na ukončenie mnohých projektov. To sa dá aj ehm, zašifrovať. Grécko v tomto čase pracovalo so zoznamom prioritných projektov, tam bolo 181 projektov zaradených pre toto obdobie. Čo spovedalo pri uh, blížne uh, teda viac 11 miliard uh, eur. 55 eh, všetkých projektov, teraz z nich 136 eh, eh, sa ukončilo do roka 2017. Časť z týchto prioritných projektov sa presunula do nasledujúceho obdobia 2004 až 2020 a časť projektov sa nezrealizovala, prerušila sa ich realizácia, išlo e, tam o viac než 1 e, miliardu eur. E, príklad pre tzv. premosťovacie projekty, ktoré boli úspešné, ktoré prichádzali ešte z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa mali ukončiť v roku do, v období 2007 až 2013 Týmto mm, príkladom je spomnutie renovácie všetkých diálnic, metro v Aténach, v, eh, v Tesalonikách. Domokos nenen. V Solúne a potom eh, ešte e, tieto a ja som si to teda overil, skutočne sa zrealizovali tieto projekty a keby sme neboli pristúpili k týmto osobitným e, opatreniam, tieto projekty by nebolo možné ukončiť. A teda grecký štát by tie začaté projekty musel poprvé sám financovať, čo nemohol, mus, a museli by teda vrátiť peniaze, ktoré predfinancovala Európska únia, čo by ešte ďalej zhoršilo krízu. V novom podpornom období je definovaných teraz 8 prioritných projektov, ktoré aj na základe toho preddavku, ktorý bol vyplatený, neboli už len identifikované, ale aj zrealizované. Ešte sú dve čísla, ktoré je možné hodnotiť pozitívne. Dôležité číslo miera absorpcie pre e, obdobie na rok 2017 až 2013. Tá je na úrovni 100%, tak všetky prostriedky, ktoré boli k dispozícii, naozaj sa aj pretavili do projektov. To bola jedna z podmienok, ktorú sme vpísali do e, e, našej správy že tieto prostriedky sa majú naozaj využiť iba pre projekty. A druhé dosť pozitívne číslo je miera absorpcie pre obdobie 2004 až 2018. E, Tam sme na úrovni 28 alebo teda 23 podľa komisie. To je nadpriemer, pokiaľ ide o Európsku úniu. No a HDP Grécka bolo možné zvýšiť o 2% vďaka týmto európskym podporným prostriedkom. To je pre rozvoj gréckého štátu tiež veľmi významné. Absorpčná miera a, a HDP sú indikátory, ktoré hovoria o kvantite a hospodárskych e, údajoch. E, čo ale nehovoria je, či projekty, ktoré sa zrealizovali naozaj, boli kvalitné a efektívne. Dá sa ale skonštatovať, že peniaze teda boli e, uplatnené, vyplatené, tieto projekty nešli dostratená konkurencieschopnosť eh, Grécka sa tým z môjho pohľadu zlepšila, vytvorili sa takisto aj pracovné miesta a zlepšili sa životné podmienky občanov. Neskoršie analýzy ukážu, do akej miery tieto uh, osobitné opatrenia uh, mali Eh, Kvalitatívny dopad toto momentálne eh, nevieme zhodnotiť na základe údajov postupených komisiou, ale na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii, môžeme teraz povedať, že to bolo určite správne prijať tieto opatrenia, ktoré sme v roku 2015 prijali. Pomohli sme tým nielen Grécku, Ne, dali sme tým k dispozícii len prostriedky Grécku na dôležité projekty, ale zamedzili sme aj tomu, aby veľmi veľa financií sa zničilo tým, že by sa nedorealizovali určité projekty. Zabranili sme tým aj opätovnému vráteniu prostriedkov Európskej únii, čím by sa situácia Grécka ešte ďalej zhoršila. Treba však aj povedať, že to musíme naozaj hodnotiť ako osobitné opatrenia. Nemôže sa to stať pravidlom, aby miera ako financovania odpadla aj teda v budúcom e, podpornom období. Suma sumárum si myslím, že sme urobili presne to správne. A teda vychádzam v mojej správe z toho, že to e, bolo správne a teda múdre e, rozhodnutie, že sme prijali tieto opatrenia svojho času. Mali konkrétny cieľ, ktorý dosiahli. A teraz sa už teším na diskusiu e, s vami a vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pán Arimo. Slovo majú teraz tieňoví spravodajci, pán Kuculino. Ďakujem pekne. Veľmi stručne dve poznámky z mojej strany. E, zdieľam túto správu aj e, jej obsah. Prvá e, vec, urobili sme to správne, že sme uvoľnili tieto zdroje a že sme um, teda pomohli Grécku uh, prejsť cez túto prekážku spolufinancovania. To malo pozitívny efekt pre grécké hospodárstvo, ale aj pre realizáciu projektov. A e, týmto sme e, aj pomohli tlačiť na Grécko. Grécko sa stalo teraz krajinou, ktorá najviac využila um, prostriedky pre obdobie 2007 až 2013 po druhé, možno by sme mali trošku vystúpiť z ideologickej diskusie o spolufinancovaní. Vidím, že e, stále e, znova do tohto sklzame. Aj teda pokiaľ ide e, o diskusie o budúcom programovom období, pretože táto správa nám hovorí aj niečo iné ako spolufinancovanie obmedzuje schopnosť e, prostriedky vynakladať a realizovať programy, ako to vplýva aj na dĺžku e, realizácie projektov. O tomto by sme mali uvažovať. To je možno najzaujímavejší aspekt tejto správy a mali by sme sa mu hĺbšie venovať aj, teda členská, e, aj členské štáty, aj komisia pretože eh, tu sme dosiahli vyššiu kvalitu eh, realizácie eh, projektov. Mnohé problémy bolo možné vyriešiť bez spolufinancovania v prípade Grécka. Takže bolo by dobré, keby sme sa vyhli ideologizovaniu diskusie o týchto témach. A a venovali sa teda naozaj bez predpojatosti e, dopadom e, tejto voľby. Samozrejme, bolo to osobitné opatrenie a tak ďalej, tak ďalej, ale bez pochyby sa nám tu e, javí jedna diskusná téma, ktorej by sme sa nemali vyhybať. Ďakujem veľmi pekne v mene skupiny EKR, pán Kozlovský. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo povedali predrečníci k otázke greckej e, krízy. Situácia v Grécku si jednoducho vyžiadala osobitné opatrenia a myslím si, že bolo dobré, že Európska únia konala práve takto a zabranila tak problematickej situácii predovšetkým pre Grécko, ale aj pre ostatné krajiny v regióne a do značnej miery aj pre celú Európsku úniu. Preto išlo o dôležitú reakciu, ale chcem zdôrazniť, že všetci Musíme k tomu pristupovať ako k niečomu, čo bolo úplne výnimočné. Nemôže sa stať, aby Európska únia dávala k dispozícii takúto mieru prostriedkov. Samozrejme, tým nehovorím, že v tomto prípade by to e, nesplnilo účel. O tom, že bolo správne Grécku tieto prostriedky poskytnúť, svedčí aj fakt, že tieto prostriedky celkom iš, iste podporili hospodárske oživenie v Grécku a tiež to pomohlo Grécku e, výjsť z hospodárskej krízy. Plne sa zhodujem s tým, čo povedal pán spravodajca. keďže nám tu e, teda chýba e, ju slova o kvalite týchto projektov, o ich udržateľnosti. Bolo by dobre, keby sme v budúcnosti k dispozícii mali aj takéto kvalitatívne vyhodnotenie e, projektov. Pán Papadimulis, nech sa páči, máte slovo. Musím povedať, že e, práca pána spravodajcu bola pozitívna. Moja politická mm, skupina ju vníma pozitívne a v tomto istom pozitívnom duchu predstavíme určité pozmeňovacie návrhy. A správa, o ktorej teraz diskutujeme, poukazuje na dve veci. Poprvé, pani predsednička Mihajlová, urobili sme dobre, že sme na pléne predostreli parlamentu tieto opatrenia na hlasovanie. Výsledky ukazujú, že e, Grécku sa podarilo túto príležitosť využiť a ako Grék som s týmto spokojný. Bolo tu totiž správne rozhodnutie Európskeho parlamentu takmer jednomyselne prijal toto opatrenie a potom Grécko e, predložilo aj e, teda výsledky Komisia mm, takisto predložila správu o mm, týchto výsledkoch Grécka. Je pravdou, že vďaka týmto opatreniam sa e, dokončili určite dôležité e, verejné práce, zlepšilo sa riadenie komunitárnych fondov v Grécku. A chcel by som zdôrazniť jednu vec, ktorú už povedal pán Arimo, a to, že Grécko je teraz prvé v zozname krajín Európskej únie, pokiaľ ide o absorpčnú kapacitu európskych e, fondov. Ako povedal pán Kocolino, táto e, konvergencia e, si zaslúhuje prehodnotenie zo strany všetkých politických skupín. Je to politické, je to pozitívne nielen pre Grécko, ale aj e, pre všetkých ostatných. Jasne tu totiž vyplýva, že tieto zdroje nie sú zdroje, ktorými by sa plitvalo. Ide naopak o opatrenia, ktoré, správne povedal pán Arimu, boli správne e, vynaložené. Keby sa stratili e, tieto prostriedky, Stratili by sa tieto prostriedky, boli by nevyužité práve, keby Grécko nemohlo dokončiť tieto e, projekty a muselo by vrácať svoje e, prostriedky. E, stratili by sa pracovné miesta, neprispelo by sa k rastu HDP, k zamestnanosti. Momentálne sa nachádzame vo fáze začiatku oživovania gréckého hospodárstva 20. augusta e, Grécko vystúpi z memoranda o porozumení programu úspor a ja si myslím, že táto správa, teda e, rozpráva o jednom veľkom úspechu pre Grécko, ale aj pre Európsku komisiu, ktorá navrhla na toto osobitné opatrenie a ja súhlasím, že ide o výnimočné opatrenie, že by nemalo ísť o pravidlo, ale umožňuje nám to urobiť e, jeden záver, nie ideologický, ale logický, ako inžinier, ktorý sa v minulosti zaoberal spolufinancovanými projektami, musím povedať, že v roku 2015 sme videli, že veľa e, diel bolo neukončených ešte e, teda z obdobia eh, do roku 2013 a hrozilo, že nebudú môcť dokončené. Prečo? Pretože sa nedostatočne dobre eh, programovalo. Bolo možné dokončiť eh, až 100 projektov, ale v predchádzajúcich rokoch bolo 170 e, tých e, projektov zrazu, ktoré bolo treba ukončiť a to bolo nemožné s prostriedkami, ktoré boli k dispozícii. Takže treba racionalizovať používanie zdrojov aj e, fondov. Treba, aby regionálna a lokálna úroveň pre, prevzali väčšiu zodpovednosť v, pri, pri plánovaní projektov a ako povedal pán spravodajca Arimo, bola tu naozaj spolupráca medzi parlamentom, komisiou a greckými orgánmi. A ja teda navrhujem, aby e, kompetentný minister e, greckej vlády, pán Charicis, e, prišiel k nám v júli na mm, zasadnutie nášho výboru, aby sme s ním mohli diskutovať o všetkých týchto otázkach. Diskutovali by sme e, s ním o tomto ako o príklade správnych postupov, pretože týmto sa tu otvára jedna veľká diskusia o tom, ako sa vyhnúť e, zmenšeniu výšky prostriedkov pre e, politiku súdržnosti v budúcom finančnom období. Máme tu naozaj s touto témou dobrý argument ehm, v našich rukách. Nemôžeme znižovať prostriedky pre politiku súdržnosti. Veľmi pekne ďakujem. Určite budeme mať ešte príležitosť na to, aby sme toto prediskutovali s ministrami niektorých členských štátov. Toto už bolo prediskutované začiatkom tohto mesiaca. No a teraz pokračujeme. Tieňoví spravodajcovia. Pani Reintke tu nie je. Pani Damato, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Správa pána Arimonta presne analýzuje opatrenia, ktoré sme v roku 2015 prijali teda kombináciu troch e, opatrení, zvýšenie ako financovania na 100%, e, release e, a potom ešte vlastne poskytnutie prostriedkov trošku predčasne pre aktuálne obdobie. Malo to pozitívny vplyv nielen na mieru e, absorpcie, ale aj v kvalitatívnej sfére. Určite to prispelo e, k e, napríklad zlepšeniu životného prostredia, malo to pozitívny aj sociálny vplyv. Treba pripomenúť, že Grécko sa nachádza aj bolo v osobitnej k situácii, eh, čo malo naozaj sanitárne, ekonomické aj eh, eh, spoločenské dopady, ktoré boli veľmi silné. Verejné prostriedky európskych daňových poplatníkov sa majú správne vynakladať, treba sa vyhýbať plitvaniu táto správa ukazuje, že e, tieto prostriedky sú veľmi, veľmi užitočné. Veľmi užitočné boli aj opa- osobitné opatrenia pre e, Grécko z roka 2015. Táto e, krajina je ešte stále veľmi krehká. Chcem teda apelovať týmto na Európsku komisiu, ktorá dúfam je teraz prítomná tu v sále pokiaľ ide o balíček nových e, opatrení. Určite sa všetci zhodneme, že musíme obhajovať politiku súdržnosti. Je to jediná naozaj e, distributívna politika, preto by sme mali bdieť nad tým, aby okrem HDP naozaj, ako to už komisia slúbila, sme sa tu riadili aj inými indikátormi, ako napríklad mierou nezamestnanosti mládeže, Nemôžeme zabúdať ani, že Grécko, rovnako ako Taliansko, zvlášť juh Talianska, platilo a platí veľmi veľa za hospodárskú e, krízu a aj za svoju reálnu solidaritu e, v migračnej kríze. Takže mm, ja dúfam, že komisia aj my počas našej práce tu, keď budeme definovať budúci finančný rámec, e, toto všetko e, zohľadníme a e, teraz zohľadníme tie princípy, ktoré Európsky parlament často deklaruje. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Spiraky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať predovšetkým kolegovi Arimontovi a chcela by som počiarknúť, že aj po tejto dlhej ceste sme sa dopracovali predsa len k pozitívnemu výsledku, avšak naozaj by bolo vhodné, keby táto správa bola prišla ešte v tej e, dobe, keď by sme boli mali vyslať pozitívny e, signál. Ale aj tak je to dobrá správa. Teraz e, Ehm, by som sa nechcela venovať podos, e, podrobnostiam, pretože k tomu poskytnem pozmeňovacie návrhy, pretože ten diabol tkvie v detailoch. Ale tu ide o predpoklady, podľa ktorých bola stanovená táto výnimka pre úpravu pre Grécko. Toto mm, finančné obdobie bolo v rámci navýšenia, e, teda tu boli finančné prostriedky navýšené a bolo to e, na e, obdobie 2007 až 2013, teda je rozhodujúce, aby sme mali rámec, v rámci ktorého budú takéto výnimky povoľované, pretože Grecko týmto pádom bolo schopné implementovať predchádzajúce opatrenia. To bolo síce vhodné, ale kríza ešte pretrváva. A výbor musí mať jasné znalosti o tom, ako situácia vyzerá. V Grécku je 66 HDP na hm, platbu dlho a po roku 2017 tu máme 20,7 percentnú nezamestnanosť, ktorá je nadpriemerne vysoká a toto si musí parlament neustále uvedomovať, keď sa povolujú takéto výnimky. Z správy vyplýva, že by sme tu mali mať aj určité kvalitatívne ukazovatele ktoré by poukazovali na výsledok. Všetko to nepriniesie ten želaný výsledok, keď budeme od Grécka neustále požadovať, aby tieto uh, ukazovatele Grécko predložilo. Keď to Grécko má predložiť ako jediná krajina, to nebude vhodné, keď budeme na tom trvať. E, tuto je potrebná lepšia komunikácia, pravidlá, jednotlivé tabuľky, ktoré tu máme, to sú tie isté isté, ktoré platia pre všetky krajiny Európskej únie a preto nemôžeme požadovať od Grécka viac ako od ostatných. No a potom sú tu ešte ďalšie prvky ako napríklad účinnosť a efektivita. Tu by som chcela poukázať aj na túto task force pracovnú skupinu, ktorá bola založená ohľadne Grécka. Mali by sme Grécko lepšie podporovať a potom aj tieto kritéria efektivity by sme mali obzvlášť počiarknúť. Tu je dôležitá aj európska solidarita, ktorú by sme mali vyjadriť a mm, toto bolo e, voči mojej krajine v oktobri 2015 prejavené. Tieto e, úpravy boli pozmenené, ale teraz musíme byť obozretní, pokiaľ ide o komunikáciu výsledkov verejnosti. Toto je správa, ktorá počiarkuje solidaritu, ale teraz nejde o to, aby sme sa venovali stereotypom, aby sme naďalej zotrvávali v týchto stereotypoch, ale musíme naďalej trvať na tom, že Grécko na seba vzalo veľké bremeno a teraz to nemôžeme nejakým spôsobom eh, reprezentovať tak, že predstavíme Grécko ako nejakého hm, žobráka. Vypichlo sa to, ako sa dajú využívať rôzne mechanizmy, ale nehovorilo sa o dôsledkoch na malé a stredné podniky a pracovníkov. Hovorilo sa o e, veľkých infraštruktúrach, napríklad cestách, ale príklad e, zo súčasnosti z Grécka v oblasti Kavala na severe, tam sa naozaj e, vo veľkom demonstruje. Vzniklo tam 23 mýt, ale pritom za tie cesty už obyvatelia zaplatili z ich daní. Čiže je to čím ďalej tým drahšie po tých cestách chodiť. A samozrejme obyvatelia sa stiažujú. A to preto, že aby sa vyhli tomu mýtu, e, idú cez to mesto Kavala, ktoré je ešte znečistenejšie. Takže je to v podstate proti um, ľuďom. Je to v prospech veľkých stavebných firiem a uh, obyčajní ľudia musia chodiť uh, malými cestami, pretože tie hlavné e, trasy sú pre nich moc drahé. Ta- takýmto smerom sa prosím pekne uberajú tie e, veľké <clears throat> práce. ten rekord v miere čerpania. Dobre, možno, že je to e, z hľadiska finančného pravda, ale ľudia to tak nevidia. Hovorí sa o 63-percentnej miere čerpania pomoc e, konkrétnym podnikom a projektom a zvyšné percentá idú na infraštruktúru, na národnej úrovni, alebo sa zlepšujú aj podmienky na trhu, prístup e, pre podniky na trh. E, každopádne všetko je to v prospech veľkých e, firiem. Je to bohatstvo, ktoré však patrí ľuďom, oni ho vytvorili, mali by mať naň nárok, ale plienia to veľké podniky vlády EÚ. As there are no Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak by som dala slovo predstaviteľovi Európskej komisie. Pán Misler, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán spravodajca a vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma prizvali na túto výmenu názorov. Keď sa ohliadneme do minulosti, aká bola situácia v druhej polovici roka 2015, kedy e, grécké banky a grécky štát e, naozaj čelil veľkému problému s likviditou a komisia musela byť napomocná pri implementácii štrukturálnych fondov, pretože to vyzeralo, že celá táto implementácia sa zastaví. No a preto to by malo veľmi negatívny vplyv na, a to by, na, na greckú krízu, ktorá by bola ešte tým pádom zhoršená. Čiže, e, čo tu bolo potrebné? Bolo potrebné na to zareagovať nejakou e, odvážnou, ale jednoduchou reakciou, ktorá by mohla byť implementovaná e, i hneď. A toto boli tie tri opatrenia, ktoré sme navrhli pokiaľ ide o toto nariadenie CPR, teda sme e, umožnili to kofinancovanie na 100%, a odstránili sme 95-percentný strop. A čo bolo tiež veľmi dôležité, bolo tých 7 zálohovej platby na toto nové programové obdobie. Čo by som chcel tiež dodať, toto bolo veľmi dôležitá zábezpeka a síce, že bolo pre grécky štát povinné všetky finančné prostriedky, ktoré sa týkali eh, platieb na určité záruko dôchodkové fondy, aby mohli tieto platiť tým, ktorí to poberali, tým beneficientom. Takže toto boli e, tieto podporné opatrenia pri implementácii týchto pravidiel. A toto naozaj umožňuje e, naraz zaplatiť temer miliardu eur cez kofinancovanie a mm, do obdobia 2020 to umožnilo e, okamžité naštartovanie týchto programov pre nové programové obdobie. Keď sa pozrieme na to hodnotenie na základe správy greckého štátu, ako aj konečná správa o implementácii, ktorú sme obdržali zo strany Grécka, môžeme vyvodiť záver, že tieto opatrenia boli úspešné na tých 2740 programov už v roku 2015 boli implementované a potom ďalej. Tam boli ďalšie transfery v roku 2015 a v roku 2016 v sume 1 miliardy a na základe toho Grecko bolo prvým členským štátom, ktoré dosiahlo 100% absorpciu e, do e, dostupných prostriedkov pre programové obdobie od roku 2013. Um, takže toto bolo 96% a e, tieto fondy boli platené Grécku oveľa rýchlejšie ako ktorémukoľvek inému členskému štátu v Únii. A teraz ten uzatvárací proces, ktorý my teraz pozorujeme, prebieha veľmi hladko a na základe údajov, ktoré máme, môžeme bezpečne tvrdiť, že to nepovedie k žiadnej strate finančných prostriedkov pre Grécko. A počet nes, neskončených projektov sa značne znížil, keď to porovnáme napríklad s obdobím 2000-2006. Tam sme mali 900 projektov, ktoré neboli ukončené. A, ale teraz momentálne v tomto období 2007 až 2013 tu máme len 79 neukončených e, projektov a ktoré budú ukončené využitím vnútroštátnych financií. Okrem týchto, eh, bez týchto, bez týchto špecifických opatrení tak by e, tento počet nedokončených projektov bolo veľa vyšší a Grécko by malo značné problémy zabezpečiť príslušné finančné prostriedky na ukončenie týchto projektov. Grécku sa tiež podarilo dokončiť veľmi dôležité projekty a pán Arimont už e, to spomenul jeden z tých najlepších, z tých najznámejších, to sú tie e, koncesie na diálnice a e, tieto práce budú opäť zahájené e, v rámci toho programovacieho obdobia 2017 a všetky tieto projekty budú ukončené a uvedené do života a toto bolo vďaka minim, tomu maximálnemu financovaniu, ktoré boli umožnené Grécku a v súčasnom období je to pre Grécko viac ako 25 a No, európsky priemer je 14 Keď aj vylúčite tých 7 dodatočných e, platieb vopred, Grécko je naozaj, jeho výkon je lepší ako priemer Európskej únie. Dôležité je vedieť, že Grécko bolo povinné obhájiť týchto 7 navýšenia kofinancovania tým, že museli odprezentovať dočasné platby, ktorým, a to sa im úspešne podarilo. To znamená teda, že čo teraz máme možnosť pozorovať je, že Grécko je opäť na ceste zlepšenia, pokiaľ ide o implementáciu štrukturálnych fondov a e, je to jedna z krajín, ktorej sa darí v tejto oblasti najlepšie. A teraz mám niekoľko slov, ktoré by som e, chcel e, vyjadriť k tej otázke otázke, ktorá tu odznela ku schopnosti. E, tá situácia je taká, že nemáme povinnosť hodnotiť, aký je celkový dopad opatrení z dlhodobého hľadiska a E, teda musíme to my hodnotiť vzhľadom na úspešnosť opatrení v tom kontexte, za ktorých sme to spustili a tu môžeme odpovedať, že áno. A keď sa pozrieme na konkurencieschopnosť, e, tuto sa dostávame do dlhodobejších výhľadok a tiež musíme brať do úvahy štrukturálne reformy, ktoré sú momentálne implementované v Grécku a ktoré určite budeme musieť hodnotiť viac do hĺbky. Ale na základe tých správ, ktoré máme už teraz, zdroje zo Svetovej banky, ale aj Svetové ekonomické fórum, vidíte, že e, Grécko efektívne pomaly získava e, svoju konkurencieschopnosť, keď to porovnáme z obdobia spred 5 rokov. A to určite je e, celkovo veľmi pozitívny záver a určite vás môžem ubezpečiť aj o tom, že eh, ich eh, tieto príspevky štruktúrálnych fondov k celkovej regenerácii Grécka eh, tiež konstantne hodnotíme v rámci tohto memoranda. Takže ja by som sa chcel extra poďakovať pánu Arimontovi za jeho vynikajúcu správu a za naozaj veľmi otvorenú výmenu názorov, ktorú ponúkol našim kolegom, ako aj kabinetu pani Karecu. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Arimont. Um, áno, Nechcem teraz už veľmi veľa hovoriť, pretože už bolo povedané všetko, čo bolo potrebné k tomu povedať. Ja sa veľmi teším na túto spoluprácu s kolegami, aby sme túto správu ešte skompletizovali a zlepšili. No pokiaľ ide o časový harmonogram, kedy môžete podávať pozmeňovacie návrhy, je veľmi krátky. E, musíme pracovať rýchlo, ale chcel by som sa poďakovať za doterajšiu vynikajúcu spoluprácu. V konečnom dôsledku dúfam, že to bude taká správa, e, na základe ktorej bude jasné, že regionálna politika je vhodným nástrojom aj v ťažkých časoch a že je schopná pomôcť štátom Európskej únie a že na základe týchto špecifických opatrení, ako povedal grecký kolega, je možné využiť na to, aby sme robili reklamu regionálnej politike a túto šancu by sme sme mali využiť aj v tejto správe. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov 17. maj, 18. hodina večer, čiže o pár dní. Ale reakcie boli pozitívne na túto správu a preto dúfam, že tých návrhov bude pomenej ale výbor si každopádne myslí, že je to veľmi dobrá správa. 17. maj, 18. hodina. Budeme teda môcť hlasovať eh, v júni o tejto správe, ak <clears throat> chceme vyslať ten pozitívny odkaz ako naša reakcia na tie prijaté opatrenia s podporou výboru. <clears throat> Aj v správe by to malo byť tak naformulované. Ďakujem. Teraz ideme na ďalší bod. Prezentácia štúdie na tému nové technológie a regionálna politika na ceste k nadchádzajúcemu rámcu pre politiku súdržnosti je to štúdia STOA, bol aj workshop zorganizovaný. No a výsledkom toho workshopu je správa. Tá bola odprezentovaná 8. februára v rámci STOA a teraz si môžeme vypočuť my prezentáciu tejto štúdie. To je veľmi zaujímavé pre našu prácu. Ja mám to potešenie pozvať sem hore profesora Aneršteta. Vítajte na našom výbore pre regionálny rozvoj a dávam vám aj slovo. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, chcem sa poďakovať za vašu pozornosť. Mám 15 minút na to, aby som vás presvedčil. Je to 69 stranová štúdia. Dúfam, že vás zaujme. Máte súhrn stranový, je tam 10 záverov pod názvom Nové technológie a regionálna politika na ceste k novému rámcu pre politiku súdržnosti. Ako ste povedali, pani predsednička, bol aj workshop v oktobri zorganizovaný. Ja som k tomu pristúpil veľmi vážne, nielen aby som zhrnul túto štúdiu, ale na to, aby som sa pozrel na možnosti v rámci politiky súdržnosti a regionálnej politike. Nielen aká technológia existuje, ale ako sa dá použiť a taktiež e, zapracovať do toho aj inovácie. Ja som tu bola aj včera a mohol som si vás vypočuť, to bolo veľmi príjemné. <clears throat> Takže tento projekt sa skladal z toho workshopu a správy, ktorú teraz máte aj vy. A IKT a digitálna infraštruktúra to je kľúč k ďalšiemu zlepšeniu politiky súdržnosti a regionálnej politiky v EÚ a ja sa mám zamerať na tie miesta, ktoré e, podporujú prechod od e, technológie k produktivite, čiže inkubátory a tak ďalej. Je teda veľmi dobré, že aj vy sa na to zameriavate vo vašej správe aj v nadchádzajúcich mesiacoch budete hovoriť e, o tejto téme v rámci VFR. Európska komisia členské krajiny sa zúčastnili na workshope, bolo aj viacero následných aktivít a potom aj e, hodnotiaca správa aj s príspevkom vedcov Teraz máte návrh správy k dispozícii, ktorá má 69 strán. Môžete sa k nej vyjadriť. V nadchádzajúcom týždni dvoch e, sme otvorení vašim podnetom. Dúfam, že to využijete. Vy o tom hovoríte aj dnes, aj včera a síce veľká rozmenitosť, pokiaľ ide o regióny EÚ. Je to pozitívne, ale treba uznať aj to, že niektoré dokonca ako keby e, robili kroky vzad alebo nenapredovali dostatočne rýchlo. Čiže každý región je osobitný a e, neexistuje nejaký e, všeliek, nejaké jedno jediné riešenie pre všetkých a na to sa treba pozrieť. Treba byť flexibilný a to je najdôležitejší bod vyplývajúci z tejto správy a síce, že my musíme nájsť tú flexibilitu a zrýchlené postupy, tak aby každý región mohol využiť e, európske prostriedky, aj technickú pomoc a tak ďalej. Za technológiou treba hlavne vidieť e, zvýšenú produktivitu a využívanie inovácií. Európa je naozaj veľmi inovatívna, vytvára nové technológie. V oblasti IKT e, pred 78 70 80 rokmi Nemci, Briti vymysleli prvý e, počítač a zlepšilo sa to digitálne myslenie a to viedlo k tomu, čo máme dnes, ale plne sme to nevyužili. E, to spravili Američania, čo skoro Číňania a Indovia. Takže e, máme tu obrovský potenciál v oblasti vedeckej a technickej, ale musíme to lepšie využívať v praxi. A to platí aj pre naše regióny Takže sa musíme pozrieť na to, kde je európska pridaná hodnota, či sa to dá e, ešte zlepšiť e, naše technické, vedecké e, kapacity a využiť to v jednotlivých regiónoch. Takže z môjho hľadiska je to práve toto využívanie, ktoré je kľúčové. Tu sú hlavné zistenia, inovácie, excelencia to naozaj treba e, poháňať e, vpred. Potom využívanie inteligentnej špecializácie, ale netreba sa až tak zameriavať na zdroje, ako skôr na dopad aj v politickej oblasti. To je kľúčové. To je naozaj niečo, čo robia mnohé regióny. Zlepšujú spoluprácu s podnikmi, a tak ďalej. Ale treba sa pozrieť aj na výsledky. Ja nehovorím, že e, každý región má vyslať muža na mesiac, ale e, naozaj sú tu sociálne ekonomické ciele, ktoré by sa dali lepšie využívať v jednotlivých regiónach a teda lepšie využívať tú inteligentnú špecializáciu. Potom, potom lepšie zapojiť e, samozprávy. Keď sa pozriete na návrh rozpočtu komisie, tak myslím, že by sa malo e, viac zamerať na e, samozprávy, aby mohli byť aktívnejšie. A ak e, si chcete zapamätať niečo z dneška, z mojich 15 minút, tak je toto, tento posledný bod dynamická, dyna, dynamické hľadanie pozície, aby to naozaj bolo proaktívnejšie, rýchlejšie v politickej oblasti. Potom investície skôr e, orientovať na misie, mať isté ciele socioekonomické v jednotlivých regiónoch, aby to bolo jednoznačné. Potom sa ľahšie bude mobilizo- budú mobilizovať aj súkromné investície spolu s verejnými a zapoja sa aj univerzity. Máme mnohé príklady sú vedené aj v správe. To by mohlo e, na novo zadefinovať trhy, napríklad zdravotnícke pomôcky, tak e, e, spolupracuje verejný a súkromný sektor, využívajú najnovšie technológie, nielen tie digitálne. Takže naozaj to definuje nové trhy, aj otvára nové trhy. <clears throat> A keď sa pozriete na regionálne politiky, tak mnohé nie sú prepojené s hodnotovým reťazcom, ani nie s tým európskym. E, je príklad pozitívny napríklad e, v, na Slovensku. Je to úzko prepojené s nemeckým automobilovým priemyslom a to naozaj bola istá revolúcia, pretože to e, posunulo ekonomiku na Slovensku nielen v tom sektore, ale aj v iných. Takže Takto to treba vnímať, to by mohlo byť zásadné pre regionálnu politiku. A potom aj digitálne e, platformy ekonomické, ak sa pozriete o 10 rokov vzad, tak myslím, že e, došlo k skutočnej revolúcii, teda využívanie technológií e, pri rozvoji podnikov alebo aj regiónov netreba podporovať, pardon, podceňovať tieto platformy. My sme naozaj e, veľmi novátorský, ale e, Američania nás predbiehajú dokonca aj v Európe, dokonca aj v našich jednotlivých regiónoch. Máme to aj u nás v Dánsku, ale aj v iných krajinách je to viditeľné. Takže jedine, že by sme to tu nezmenili, tak e, budeme mať vážne problémy. Treba začať už dnes pretože Američania to robia už niekoľko e, rokov. Oni naozaj sú oveľa e, otvorenejší e, riziku a taktiež sa pozrieť na vedecké parky a ostatných sprostredkovateľov. Takže vidíte moje odporúčania, je to aj v tom štvorstranovom súhrne. Chcem vypichnúť zo pár bodov, napríklad Eh, hospodárstvo digitálnych platformiem. Regióny musia plne, plne využívať tie možnosti, aj čo sa týka prepájanie hlavných zákazníkov aj na takých eh, obmedzenejších trhoch, ale eh, mohlo by to byť naozaj zaujímavé, pretože budú mať lepší dosah na zákazníkov. Digitalizácia všeobecne. E, Európska komisia EÚ je veľmi aktívna. E, v oblasti digitalizácie máme tie platformy digitalizácie, to je skutočný úspech, ale to by sa mohlo ešte lepšie využívať, e, lepšie to prepojiť so súkromným sektorom. Vedecké parky, ale aj iné sprostredkovať nadácie, organizácie, ktoré podporujú inovácie. To je tiež zásadné e, využiť všetky ich možnosti v jednotlivých regiónoch, či už malých alebo veľkých, technicky vyspelých alebo menej vyspelých. Máme úžasnú organizáciu v jednotlivých krajinách, aj na regionálnych úrovniach, spolupracujú s podnikmi, aj s e, investormi univerzitami. To treba teda naozaj vnímať e, ako je dnešnú príležitosť. Ja vám dnes chcem e, zdôrazniť hlavne to dynamické zaujatie pozície. Potrebujeme priamejšie e, vertikálne politiky a tzv. zrýchlené postupy. Viackrát som to počul, že takéto rýchle konanie je potrebné na to, aby e, boli odstratené nedostatky medzi e, pomalým poskytovaním prostriedkov a potom e, uplatňovaním v politickej oblasti. A treba tiež konať proaktívnejšie, lepšie zapojiť podnikateľov, startupy, malé a stredné podniky, a ďalších. A taktiež proaktívne politiky sú potrebné nielen vyčkávať, ale mať istý náskok v oblasti inovácií a e, rastu. Neustále sa snažiť posúvať vpred. To je dôležité pre politiku súdržnosti. E, takýmto smerom by sa mala uberať aj v rámci budúceho viadročného finančného rámca, aby sme mali takúto možnosť e, rýchlo sa posunúť vpred a zmobilizovať všetky dostupné investície. A to musí byť robené kontinuálne. Konkrétne to znamená čo? Čiže neustálu hospodárskú diagnózu v jednotlivých regiónoch, regióny musia byť proaktívnejšie, nielen vyčkávať, e, mať stratégie inteligentnej e, špecializácie a potom ich nejak e, krok po kroku uplatňovať, ale naozaj pracovať na tom neustále. My to vidíme ako postup a nie ako nejaký postup, ktorý by spočíval v jednom, dvoch, troch krokoch. To je podľa mňa veľmi dôležité. A musí tu byť flexibilná politika, ktorá to bude aj usmerňovať. To platí pre komisiu a vlastne celú EÚ, aby tu bola istá flexibilita, aby bolo možné zdolávať prekážky a využívať možnosti v jednotlivých regiónoch. A taktiež mať e, naozaj zosúladené akcie, aby bolo možné sa vysporiadať s rýchlymi zmenami na regionálnej úrovni, pretože svet okolo sa naozaj vyvíja veľmi rýchle. Ja som dlhé roky pracoval v Číne a naozaj oni vedia reagovať okamžite. Oni naozaj sú experti na tie zrýchlené postupy a my musíme tiež takto myslieť, pretože sme dobrí v oblasti vedeckej a technologickej, ale e, nie sme tak dobrí pri inováciách a ešte menej e, pri ich využívaní. Ale každopádne e, máme na to. Teraz ešte stručne k inteligentnej špecializácii. Je to úžasný výmysel európsky nielen akademici, ale aj e, podnikatelia. Ale treba zajsť ešte ďalej a myslím, že to vyplýva aj z rozpočtového návrhu komisie. Aj oni to tak vnímajú, treba zájsť ešte ďalej, nepokračovať tak ako doteraz, ale trošku e, zmeniť pohľad na inteligentnú špecializáciu. Čiže nie až tak sa zameriavať na zdroje, ale na dopad. To znamená, že pri inteligentnej špecializácii, ak to bude postup ex ante, tak sa zameriame na tie výsledky v jednotlivých regiónoch tam to môže byť dokonca aj podľa jednotlivých sektorov. Keď spolu, bude spolupracovať verejný a súkromný sektor, aj univerzity, dá sa spraviť oveľa viac. Ja nehovorím, že inteligentná špecializácia je niečo, čo treba zavrhnúť. Nie, treba to zlepšiť a zrevitalizovať. Ale zamerať sa teda na dopad, na prínosy a potom teda tie konzistentné akcie, ktoré budú reagovať na potreby podnikov v strategických oblastiach. Čiže ten proaktívny prístup e, samospráv musia naozaj úzko spolupracovať so súkromným sektorom. E, na papieri to vyzerá pekne, ale v praxi žiaľ to až tak ľahko ešte nejde. Ja teda navrhujem, aby sme aktívnejšie zapojili regionálne e, e, orgány, samozprávy, aby pracovali profesionálnejšie, boli otvorenejšie riziku, aby odvážnejšie e, zmýšľali stredno dlhodobo a aby sa proaktívne kontaktovali aj s okolitými regiónmi. No, musia taktiež mať otvorené oči a teda vidieť tú európsku hodnotovú reťaz, e, pritiahnuť investície aj z iných krajín. Dokonca aj e, spoza hranic EÚ. Tiež by som chcel zdôrazniť, o čom nehovoril, nehovorím len ja, ale už aj ostatní to spomenuli, že e, potrebujeme e, investície orientované viac podľa jednotlivých e, cieľov. Keď si zoberieme Švédsko, to hovorí, že by sme sa mali naozaj e, venovať e, zmenám e, v lekárskom sektore, v mestách, pokiaľ ide o udržateľnosť, technológie cleantech, ak nájdeme riešenia spolu s súkromným sektorom, s organizáciami pacientov, môžeme vytvoriť ekosystém inovácií, ktorý je oveľa proaktívnejší, strategickejší, relevantnejší pre spoločnosť. Takže príjmanie eh, investícií orientovaných podľa jednotlivých misií zohľadňuje viac našu predstavu o, o tom, ako chceme, aby vyzerala naša spoločnosť v budúcnosti. Bol by to veľký krok vpred. A z európskeho pohľadu európska pridaná hodnota tu by mohla byť obrovská. Mohli by sme tak pomôcť regiónom, vyučiť príklady, ako je švédsky, dánsky, francúzsky a podobne, e, kedy už e, dochádzalo k takýmto e, investíciám orientovaným podľa jednotlivých misií a bolo to úspešné. Takže tento element by sme mali zohľadniť a to ďalej tlačiť takisto aj agendu inteligentnej špecializácie. Ako som už povedal, toto tiež e, vytvára e, trh, e, verejný sektor, takto by mohol pomáhať. Aj za to v USA, v Číne, veľmi silné je to v Číne. Čínska vláda proaktívne zainteresováva súkromný sektor do formovania toho, čo považuje za sociálnu ekonomickú agendu, ktorá je relevantná. Robia to veľmi inteligentne a my v demokratickej časti sveta by sme to mali robiť ešte lepšie. Máme kapacitu robiť e, ešte lepšie to, čo robia e, Číňania. A ešte jeden dôležitý bod. Keď rozmýšľame nad regionálnou koheznou politikou, často myslíme o regiónoch ako takých, ale mali by sme e, ich vnímať ako súčasť Európy či globálnej ekonomiky Takže e, musíme uvažovať nad tým, či e, regióny nemajú všetky e, zdroje napríklad pre takéto stratégie orientované podľa jednotlivých cieľov. Je to aj v agente Európskej únie pre regióny, ale mali by sme to robiť systematickejšie, mali by sme sa zaobrať príkladmi, ako som ich spomenul predtým, Slovensko, kde môžete nejaký celý sektor urobiť e, líderským a e, zároveň tak podporiť aj mnoho iných e, sektorov, ktoré sú s tým prepojené. Takže toto je pár z tých otázok, ktoré v našej správe v rozsahu 69 strán spomíname. Dúfam, že je tam pár zaujímavých myšlienok pre vás, ktorým sa budete môcť hlbšie venovať. Je to naozaj fascinujúce obdobie, pokiaľ ide o formovanie e, politík. Je to dôležité obdobie pre vás v tomto výbore. Je veľa príležitostí, ktoré by ste sa mohli chopiť vy a, váš e, personál, e, chytiť sa určitých e, bodov z tejto správy a mohlo by to mať veľký dopad. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú prezentáciu. Slov má teraz pani, pán Valkarsel Siso, podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za STOA. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Bez pochyby je pred nami e, štúdia, ktorá sa zaoberá veľmi dôležitou e, otázkou rozvoja informačných e, technológií. Je to dôležité pre európsku konkurencieschopnosť, fondy súdržnosti, už e, počítajú s opatreniami na rozvoj infraštruktúry aj v oblasti informačných a komunikačných technológií. Tiež ide o rozvoj vedeckých a technologických parkov. Táto štúdia sa zaoberá politikami súdržnosti, ktoré prispeli k rozvoju KT prostredníctvom techniky. Inteligentná špecializácia, rozvoj eh, technologických eh, parkov, eh, výskumu aj digitálneho trhu, Myslím, že sa nám tu poskyt naskyta veľa, veľa príležitostí v tejto štúdii, ktorým sa môžeme venovať. Európska komisia, výbor regionov, e, ECOSOC, medzinárodné organizácie hospodárskych parkov e, z piatich rôznych členských štátov e, spolupracovali na tejto správe, postupili dôležité správy ako 7. informačná správa o kohézii, Takže veľmi veľa publikácií e, je k tejto v súvislosti e, k dispozícii a táto štúdia nasleduje veľmi logický historický pohľad na aktuálnu e, situáciu. Spomína sa tu inteligentná špecializácia, všetko, čo pomôže naozaj čo najlepšie využiť aktuálne príležitosti. Myslím si, že táto štúdia nepredstavuje iba dôležitý nástroj na to, aby sme si uvedomili, čo tu máme, ako to môžeme ďalej využívať, ale aby sme to mohli naozaj využiť ako základ pre budúcu politiku v tejto oblasti a obzvlášť aj e, teda v súvislosti s tým horizontom, ktorý sa nám tu ponúka s diskusiou o budúcom e, VFR a Dôležité je, aby e, sme e, vsadili na hospodárske a technologické parky, vytvárali efektívnejšie e, hospodárstvo, konkurencie schopnejšie a to práve v časoch, kedy máme k dispozícii menej prostriedkov. Chcem tiež poďakovať pánovi profesorovi za túto štúdiu. Ďakujem pekne, pani Krel, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Túto správu považujem za veľmi zaujímavú. Ja si tých 69 strán teda prečítam. Akurát mám pocit, že v prípade záverov pre politiku súdržnosti e, máme sami v sebe taký konflikt. Na mnohých miestach hovoríte, že potrebujeme viac flexibility, musíme zabezpečiť e, e, rýchlejší prístup a toto práve nerobíme. Koncom mája e, sa vypracujú návrhy pre právny rámec pre obdobie 2021 eh, až 2028, takže v budúcom 1,5 roku rozhodneme o právnom rámci, ktorý eh, sa bude zaoberať ešte neskorším obdobím. Toto je rozpor. Sam o sebe nemôžem byť prúžna a reagovať na určité veci, ak eh, robím politiku pre sedemročný rámec so stanovenými algoritmami, prioritami, ako sa to má vzlúčiť? Myšlienky z vašej strany by e, tu boli zaujímavé. No, a e, potom, e, na čo by sme sa mali zameriavať v našej politike, ako ste povedali, často diskutujeme o tom, či by sme sa nemali odkloniť od finančnej podpory k efektívnosti, orientovaní sa podľa výsledkov a tak ďalej, ale úprimne povedané neviem, ako to mám v praxi realizovať, ako to mám vpísať do nejakého nariadenia, čo z toho napokon zíde. Spomenuli ste ex ante podmienenosť, ale keď eh, sa pozriem eh, na takúto podmienenosť k inteligentnej špecializácii, ako to zadáva komisia, tak to musí mať dohody o partnerstve medzi členskými štátmi pre budúce roky, eh, ich predstavy. Eh, to sa musí potom realizovať v regiónoch, musí sa vyvinúť stratégia, ako chceme vytvoriť flexibilitu, ako chceme odpovedať na tieto otázky v budúcich 7 eh, rokoch. Kým toto všetko zozbieram, a opäť otransportujem na komisiu, kým o tom prediskutuje komisia, tak e, vlastne prejdú dva roky a to, e, čo bola moja pôvodná myšlienka, už je medzi časom zastaralé a pretavené do stratégie. Viem si predstaviť, a hlavne pod, našej, pod návšteve našej delegácie v, v, v USA, kde išlo e, inovácie, viem si predstaviť, prečo sú Eh, flexibilní, lebo nemajú verejný eh, sektor, ktorý by sa o toto zaoberať, zaoberať. Majú verejný sektor, ktorý je veľmi flexibilný, flexibilný, ale nie je tam ani žiadne podporovanie regiónov, ktoré by mohli podporovať, eh, potrebovať podporu. Takže je tam všetko úplne iné, založené na iných hodnotách, Môžeme byť rýchlejší v určitých eh, oblastiach, ale či to bude napokon lepšie, neviem. Na Čína to je podobné. Eh, tam sa nikto nezaoberá otázkou, či nejaký demokraticky zvolený parlament eh, s niečím súhlasí alebo nejednoducho to iba realizujú a kladú svoje záujmy na taký piedestal, že neviem, či sa s tým môžem e, stotožniť, ale samozrejme potom sú rýchlejší a sú úspeš, úspešní, ale neviem, či to je recept, ktorý tu v Európskej únii môžeme prevziať. A keď máme našu predstavu, ako niečo funguje v demokratickej spoločnosti, a zlúčim to s tým konceptom, ktorý ste mi teraz e, vedecky E, nastolili, tak neviem, ako to má fungovať, ako mám nájsť e, tie konkrétne cesty. Možno e, by ste sa k tomu to ešte mohli vyjadriť. Ďakujem pekne. Možno niekto bude môcť odpovedať na tú otázku. A pani Maletič, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán profesor, za vašu prezentáciu. Ďakujem za túto vynikajúcu štúdiu. Myslím, že je veľmi dôležitá a Mali by sme si tam prečítať niečo o tomto novom e, prístupe a jeho dopade e, konkrétne v teréne. Chcem sa spýtať na inteligentnú špecializáciu v tomto momente, v aktuálnom rámci. E, bol to zamýšľané ako ex ante podmienenosť pre prioritu 1. Nie som si istá, ako sme úspešní v oblasti implementácie a prípravy in, stratégie inteligentnej špecializácie momentálne. Viem, že veľa regiónov to pripravuje, ale naozaj rozmýšľajú o potrebách. Implementuje sa to? Mm, v zásade ešte stále nevieme. A teraz by sme tu chceli zaviesť nový koncept, ktorý je, nechcem to povedať, ale komplexnejší, e, aktualizovanejšie, aby sme docielili e, v teréne lepšie výsledky. Naozaj potrebujeme sa orientovať e, podľa cieľov, sústrediť sa na dopad, nie na input. Mali by sme spolupracovať teda a rozmýšľať aj nad tým, ako využiť vonkajšie zdroje pre náš e, vlastný e, rozvoj. A teda keď sa pozrieme na všetky tieto rozdiely e, v Európskej únii medzi jednotlivými regiónmi, môžeme uspieť alebo čo si myslíte, že by sme mali urobiť, aby sme boli pripravení na takýto nový e, prístup v politike súdržnosti a boli pripravení na rok 2021, aby sme ho mohli tento nový prístup e, v politike súdržnosti začať realizovať? Nechcem tu začať s novou ex ante podmienenosťou, ktorú nebudeme schopní implementovať v praxi aby, sme, aby nám potom napokon opäť chýbali e, výsledky. Ďakujem pekne, pani Breso, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Aj ja ďakujem pánovi profesorovi za jeho veľmi zaujímavú správu. Mohli by ste sa bližšie vyjadriť k otázke digitálnych platformiem na regionálnej úrovni? obzvlášť pokiaľ ide o e, funkcie, ktoré si myslíte, že by tieto regionálne platformy mali mať. Ja si myslím, že je to pre nás veľmi zaujímavé pre nás, ktorí sa zaoberáme regiónmi a súdržnosťou, e, mali by sme sa snažiť e, pochopiť, ako by si regióny mali vytvoriť takúto stratégiu, aby mohli lepšie malé a stredné podniky a vo všeobecnosti všetkých operátorov lepšie podporovať. Ďakujem pekne, pán Havlet, máte slovo. Thank you, um... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je naozaj veľmi zaujímavá práca a ja som veľmi rýchlo prebehol tými 69 stranami a naozaj tam je veľmi veľa zaujímavého a keď sa pozrieme na účinnosť tohto dokumentu a implement, jeho implementáciu, skutočne mám problém, keď e, sa nad tým zamyslím ako niekto z praxe, ako toto môže za, e, fungovať v praxi, ako investície do technológií, pretože nie som si celkom istý a nie som presvedčený, že keď niekto sa má rozhodnúť, že toto urobí, ako, že toto využije ako nástroj takejto politiky súdružnosti, že túto regionálnu politiku využijeme ako motor. Ono to znie dobré, ale mm, nie som celkom presvedčený týmito e, príkladmi E, možno, že sa mýlim, ale mali by sme sa pozrieť napríklad, ako to vyzerá v skutočnosti, e, v realite ako to môže byť e, efektívne v rámci politiky súdržnosti, pretože keď vedecké parky a inkubátory majú byť efektívne. Keď klastery majú fungovať efektívne, tak budú potrebovať zručnosti vedcov, bude, budú potrebovať e, suroviny, technológie a toto bude musieť byť zlúčené. A toto môže byť úspešné v kontexte, ktorý je riadený trhom. E, No ale keď e, toto budeme uplatňovať na politiku súdržnosti, keď vieme, čo sú tieto štartovacie body a tieto základné zložky, to môže fungovať len v rámci určitých e, Mm, štruktúr a rámcov. Takže musíme sa pozrieť na investície do malých a stredných podnikov. Tie, ktoré máme v Spojených štátoch, toto je aktívnejší rizikový kapitál, ktorý e, poskytuje tieto aktívne investície. K tomu bol tiež seminár pred e, určitou dobou a to sa zameriavalo na to, čo by potrebovala európska e, ekonomika aby mohla zabezpečiť aktívny rizikový kapitál pre priemysel a súkromný sektor, ktorý by bol takýmto motorom z dlhodobého hľadiska. Čiže toto je ten východzí bod a uvidíme, kam to povedie. Z dlhodobejšieho hľadiska ja chápem, že mnohé z týchto technológií a tohto rozvoja týchto ktorí sa najviac inovujú, to nerobia so zámerom poskytovať eh, produktívny, produktívne produktívny biznis, ktorý predáva produkty. Im ide o technológiu, nástroje a ten podnikateľ musí e, začať tým, že všetko sa bude vykupovať. A toto všetko funguje v e, USA, pretože toto sa zakladá na tom, že je tam tá primárna e, existencia týchto veľkých technológií a teda sú tam aj tieto technológie, ktoré sa uplatňujú. A mm, takže toto je tiež e, taký určitý pohyb k tej koncentrácii, smerom ku koncentrácii, kde e, to už bolo riadené trhom. Takže naozaj som veľmi skeptický ohľadom toho, ako by sme toto mohli efektívne využívať v politike súdržnosti, ale budeme musieť byť oveľa prísnejší, ako to je v správe navrhované, aké kritéria sa tu budú uplatňovať. A <clears throat> keď sa pozrieme na USA, Čínu, musíme si uvedomiť, prečo. A mm, musíme zodpovedať na túto otázku. A ja naozaj neviem, čo z toho vzíde príde. Ďakujem veľmi pekne, pán Rapé, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Ja si myslím, že tá téma, o ktorej dnes diskutujeme, je urgentná a Vypočuli sme si veľmi zaujímavú prezentáciu a súhlasím ale aj s kolegami, že je jasné, že máme na to možno rok, možno dva, aby sme sa pripravili na ďalšie obdobie a to bude závisieť, ako budeme pokračovať do konca ďalšieho obdobia, teda do konca 2028. Obzvlášť sa mi páčili určité aspekty, ktoré sme si vypočuli od autorov štúdie. Musíme pokračovať na základe liberálnych zásad pri pridelovaní finančných prostriedkov, alebo by sme mali zaviesť prísnejšie kontrolné mechanizmy, aby sme už vopred určili kto by mohol využívať tieto finančné prostriedky. No a ja to chápem tak, že vy by ste uprednostnili príslnejšie kontrolné mechanizmy. Keď hovoríme o inteligentnej špecializácii, digitalizácii, kde to začína? Mali by sme začať určitými komplikovanými programami alebo mali by sme zabezpečiť širokospektrálne pripojenie. E, tam by sme mali začať, aby sme zabezpečili e, širokospektrálny rýchly internet v rámci celej Európskej únie. Možno, že toto by viedlo k ďalším iniciatívam prežívam. A tiež e, sme sa venovali príliš veľa experimentom. Keď sa pozrieme na programy digitalizácie, ako napríklad programy e-health, elektronické zdravie. Takže možno, že tu budeme mať iný program tohto druhu a nie je celkom jasné, či ľudia sú s týmto spokojní, s týmito programmi. Možno, že by sme mali začať naše iniciatívy prioritizovať, pretože tu nejde len o absorpciu finančných prostriedkov, aby sme urobili niečo, len na to, aby sme neskôr zistili, že v iných krajinách toto bolo implementované lepšie. Možno, že by sme mali byť selektívnejší keď si stanovujeme svoje priority a nemali by sme sa púšťať do experimentov v každom regióne alebo v rozličných regiónoch. No a potom sú tu pokusy zaktívniť jednotlivé regióny. Ja som tiež pracoval v jednom z regiónov a myslím si, že jeden z prostriedkov, ako ich zaktívniť, je zabezpečiť zabezpečiť viaceré aktivity a financovanie, ktoré obce, re, mesta, regióny obdržia ako výsledok z príjmov zdaňovania. Takže keď hovoríme o kondicionalite ex ante mali by sme zabezpečiť, že keď sa obci podarilo vytvoriť určitú pridanú hodnotu na základe dobrého projektu, tak by mali vedieť, že minimálne časť tejto pridanej hodnoty sa im vráti ako kompenzácia, pretože regióny sú veľmi rôzne a nie všetky by sa mali zúčastňovať tých istých aktivít, ale dôležité bude, aby v budúcom programovom období sme sa zamerali na jasnú špecializáciu v rámci financovania. Toto financovanie by malo byť dedikované jasným prioritám, pretože inak tieto peniaze budú vynaložené, ale nebude jasné, že sme sa dopracovali k tým výsledkom, ktoré sme si želali. Dánsko poskytlo veľmi dobrý e, príklad decentralizovaného štátu ktorý sa zakladá na zásade subsidiarity a myslím si, že keď hovoríme o budúcom programovom období politiky súdržnosti, tak by sme si mali ponechať tento prístup teda tak decentralizáciu, ako aj subsidiaritu, oba tieto dva prvky by mali naďalej fungovať. Toto by podporilo miestne vlády a miestne orgány. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa tiež chcel poďakovať za vynikajúcu správu a chcel by som sa vyjadriť len k niektorým záležitostiam, ktoré boli v tejto správe vypechnuté. Podpora miestnych a regionálnych orgánov, to je každopádne správne a to podporí e, tieto miestne a regionálne orgány, aby sa vrátili späť do hry. A nemali by sme im e, poskytovať len plané sľuby, ale mali by sme s nimi konzultovať a mali by sme e, pracovať priamo e, na mieste. Pretože doteraz tu bolo veľmi veľa planých sľubov, keď sme uznávali ich úlohu, ale v budúcnosti by sme mali zabezpečiť, že oni budú naozaj zainteresovaní do tvorby a do tvorby tejto regionálnej politiky. A mali by sme sa pozrieť aj na tie kondicionality ex ante budúcnosti a mali by sme sa venovať takému financovaniu politik, ktoré by tieto miestne orgány vrátili späť do hry. Tiež inkubátory to boli spomenuté a ich príspevok a myslím si, že toto je taký eh, zmiešaný výsledok a um, je tu určitá medzera, musíme e, podporovať tieto malé a stredné podniky, mali by sme zabezpečiť ich e, pokrok, aby sa darilo aj týmto menším spoločnostiam a tiež vedecký park to je veľký úspech Tieto vedecké parky, mm, to je ten najlepší príklad, kde môžeme dokázať prepojenie týchto vedeckých parkov, ako aj akademické obce a univerzity, sú naozaj fyzicky prepojené. Takto sa to deje. V Číne sú tam vynikajúce príklady, ale aj v Európe Napríklad tie vedecké parky, ktoré sú napojené na, na eh, univerzity a budúcnosti by sme mali nájsť spôsoby, ako tieto prepojenia posilniť medzi akademickou obcov, univerzitami a vedeckými parkami. Mali by sme hľadať synergie a mali by sme lepšie tieto investície využiť v budúcnosti. By to malo byť prepojené na financovanie výskumu a vývoja a tieto prepojenia by sme mali podporovať. Tieto prepojenia už existujú, ale mali by sme ich viacej podporovať. Ďakujem veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem za túto mimoriadne zaujímavú diskusiu. Pán profesor Anerstedt, ste ochotní zodpovedať na tieto otázky? Ste pripravení? Nie, nie som pripravený. pretože je to celý diapazón veľmi komplikovaných otázok a problémov, ktoré tu boli už predtým, ale oni sú dôležité a ostávajú dôležité, aj keď e, chceme podporiť to, čo robíme už dnes. Ale samozrejme, to nemá byť ospravedlnenie na to, že nebudem schopný zodpovedať na všetky otázky. Pani Kreo povedala, že je naozaj zapeklité nájsť nejakú rovnováhu medzi tým, čo by sme mali robiť keď chceme mať ten dynamický prístup, keď chceme ísť trošku rýchlejšie, trošku adaptabilnejšie, e, trošku efektívnejšie, aby sme sa viacej angažovali, pokiaľ ide o vývoj a implementáciu týchto politík, ale toto musíme zvážiť oproti e, potrebnému nástroju na kontrolovanie toho, ako sa vynaložili tieto verejné prostriedky, prostriedky daňových poplatníkov. A odznelo tu aj, že potrebujeme mať transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie a efektívne využívanie týchto prostriedkov, keď sa chceme pozrieť na to, čo bolo schválené na európskej úrovni a regionálnej úrovni, ale musíme stanoviť širší rámec a tento rámec rámec by mal byť flexibilnejší tak pre regióny, ako aj spoločnosti, aby mohli v rámci neho konať. Mali by sme im nechať viacej vôle manevrovacieho priestoru a o tom všetkom veď hovoríme, že to musí byť adaptabilnejšie, musí sa to zameriavať viacej na budúcnosť, možno, že musíme e, byť ochotnejší rizikovať, musí sa, sa vzdať určitých istôt, pokiaľ ide o investície tiež musíme zdieľať e, súkromný sektor. Takže tuto musíme nájsť určitú rovnováhu a myslím si, že je to výzva pre nás všetkých, nielen pre akademickú obec, ale aj pre politikov, hľadať nejaký efektívny systém, tak ako to funguje v USA a iných častiach sveta, kde je väčšia e, sloboda, väčší manevrovací priestor pre podnikateľov. A keď sa pozrieme, e, e, bez, samozrejme bez toho, aby sme sa zriekli všetkých istôt. Takže musíme nájsť túto rovnováhu, aby táto kondicionalita fungovala, pretože inak to bude veľmi rigidný systém a potom budeme do neho nalievať veľmi veľa peňazí, ale úžitok z neho nebude žiadny. Tiež by som vám chcel pripomenúť ešte jednu vec a síce, že tento systém by som chcel v krátkosti porovnať s správou v USA. Verejný sektor je mimoriadne aktívny, pokiaľ ide o podporu súkromného sektora, takže tu poskytujú finančné prostriedky na technické zmeny. Naozaj tam je veľký tlak mm, z univerzity, Pentagon, obranný priemysel. Oni umožňujú realizáciu mnohých vecí a to je vo forme tzv priemyselnej politiky by som to nazval, e, v rámci toho, čo poskytujú súkromnému sektoru, univerzitám, tam je veľmi veľa peňazí na vývoj nových technológií. No a okrem toho ešte, že máte súkromný sektor, ktorý funguje na základe týchto veľkých um, investícií. Niekedy sa to vy, vy, naž, nazýva technológia dvojakého použitia, pretože uh, je tam veľmi veľa prostriedkov aj do tohto výskumného trojuholníka, ale oni to nazývajú aj investície. My by sme tiež mali mať takéto investície, takéhoto druhu, e, tento verejný sektor, ktorý e, takéto e, finančné prostriedky poskytuje, univerzitám bezpodmienečne. Čiže mm, toľko, pani predsednička, tento rámec musíme jasne vytýčiť, ale v rámci tohto, v priestore tohto rámca musíme nájsť možnosti pre podnikateľov, súkromný sektor, ktorí môžu spolupracovať ruka v ruke. No a potom niektoré príspevky tu už odzneli pokiaľ ide o technológie zdravotníckých pomôcok, tu sa dejú veci, v tomto sektore sa deje naozaj veľmi veľa kombinácii digitálnej technológii s inými technológiami, takže v oblasti zdravotníctva a zdravotných pomôcok sa deje veľmi veľa a tuto môžete pozorovať, že tento verejný sektor je tu veľmi, veľmi veľkorysý, že poskytuje finančné prostriedky nemocniciam, zameriava sa na spoluprácu, klastre a toto sú veľké, veľké e, úspechy pokiaľ ide o o zdravotnícke pomôcky. Napríklad v mojej krajine sme vydláždili cestu na nasluchacie pomôcky, E, pred 30 rokmi boli založené tieto podmienky. E, Dánsko má, je naozaj na popredných miestach, pokiaľ ide o tieto e, sluchové pomôcky, pretože to bolo naozaj šťastné manželstvo technológií a investícií a verejný sektor poskytol finančné prostriedky na vývoj týchto pomôcok, načúvacích pomôcok. Takže mm, a mali sme tu aj e, tých e, business angels, tých e, investorov, takže je tu určitý manévrovací priestor v tomto rámci, ale je to veľmi citlivé a vyžaduje si to spoluprácu nielen akademickej obce, ale aj podnikateľov. No a ešte jedna vec, keď sa zameriame na ten impact, myslím si, viaceré veci by sa mohli e, realizovať, keby sme sa snažili vyexcerpovať tú osobitosť. Keď sa pozrieme na to, čo očakávame a tento e, zdravotnícka, táto oblasť zdravotníctva, to je len jedna vec ale mohli by sme poskytovať aj e, pomoc občanom mesta, tie technické e, riešenia musíme nájsť tak, aby fungovali na komerčnej báze, ale aby boli aj e, relevantné pre sociálnu oblasť. Takže mm, tuto sú určité zdroje, e, na základe ktorých môžeme urobiť mnohé veci. Ja by som tu mohol prísť s celým zoznamom. E, energetika, alternatívne zdroje energie, doprava, toto všetko e, si vyžaduje zmeny, malo by sa to zlepšiť, teda hľadáme tu zmeny, nové riešenia, ktoré by mali veľký prínos pre občanov a je to mimoriadne dôležité aj z podnikateľského hľadiska, nielen aby Európa exportovala do zvyšku sveta, takže tieto možnosti sú úžasné, obrovské, ale musíme nájsť naozaj to prepojenie, to, to E, e, to skutočne dobré prepojenie e, medzi to potrebou financovania, kontroly financovania a príležitosťami pre inovátorov, podniky a verejný sektor, ako by sa ten mohol do toho zapojiť v tomto novom kontexte. Ale myslím si, že si to bude vyžadovať ešte veľmi veľa práce zo strany politiky súdržnosti, aby pracovala takýmto aktívnym spôsobom a aby naši špecialisti a experti mali túto možnosť pokračovať v tejto práci. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Budete mať aj link na túto správu v elektronických e, podkladoch a je možné mať aj vytlačenú kópiu. Ďakujem za prezentáciu a zaujímavú diskusiu. Pán profesor, ste vždy vítaní na našom výbore, ak by bola ešte príležitosť. Dobre, Ideme ďalej. Ešte máme jeden bod na programe. Ide o prezentáciu štúdie, ktorú si vyžiadalo oddelenie B o kontrole a zjednodušení postupov v rámci Európskeho štrukturálneho a investičného fondu ESIF. Vyžiadal si túto štúdiu výbor REGI a teda spomínané oddelenie pre politiky B. Ide o to vyhodnotiť vzťahy v rámci tohto fondu ESIF. Kontrola, audit a zjednodušenie, ktoré majú zmierniť e, náročné uplatňovanie. Túto štúdiu odprezentuje hlavný výskumník doktor Martin Ferry z Európskeho výskumného centra pre politiky z Univerzity e, Strathclyde v Spojenom kráľovstve. Na 15 minút vám dám slovo asi pán Ferry a potom jednotliví poslanci, poslankyne. Nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme vyhodnocovali vzťahy medzi dvoma zložkami tohto fondu ESIF, kontrola a audit a zjednodušenie ktoré majú zmierniť komplexitu pri uplatňovaní tohto fondu ESIF. Má to vplyv na výsledky ESIF. Je to aj nedávny návrh komisie v rámci VFR. Zlepšilo sa riadenie financií, ale je ešte stále potrebné zmierniť komplexitu pre príjmateľov, uľahčiť uplatňovanie. Takže moja prezentácia sa pozrie na prínosy spojené s kontrolou a auditom ESIF, potom hlavné zistenia vyplývajúce z tohto vzťahu a potom e, diskusia o e, období po roku 2020, keďže sa to blíži. Čo sa týka cieľov a metodiky, tie vidíte na priesvitke. Ide aj o pohovory a štúdiové, prípadové štúdie, bolo ich sedem v jednotlivých krajinách. Hovorili sme o, s auditorskými orgánmi a správcovskými orgánmi. Teraz stručne prínosy a e, náklady spojené s auditorskými procesmi vo vzťahu s ESIFom. Kontrola a audit zohrávajú špecifickú úlohu, čo sa týka posilňovania účinnosti spoločného systému pre management. Takže za to sú zodpovedné tak národné, ako aj európske orgány. Ide na to veľká časť európskeho rozpočtu a preto je veľmi dôležité zameriavať sa na chybovosť pri spravovaní týchto prostriedkov. Potom treba odhalovať aj neregulárnosti a myslím, že sú aj isté nefinančné prínosy e, kontroly a auditu. Posilnilo sa odhalovanie a odstraňovanie neregulérnosti. A keď sa pozrieme na roky 2007 až 2013 stručne, tak sa dá hovoriť o viacerých prínosoch. Komisia využila možnosť nápravy v záujme európskeho rozpočtu viac ako v minulosti a niekedy boli pozastavené platby, ak e, boli neregulérnosti zistené v rámci auditu. To bolo hlavne v roku 2007, v rokoch 2007 až, 2013. Takže došlo k zlepšeniu a znížila sa chybovosť, ale sú tu viaceré výzvy, pretože je to čím ďalej tým komplexnejšie. Tá chybovosť ostáva vysoká v porovnaní s inými e, okruhmi rozpočtu a účinnosť vyplýva aj z duplicitnej kontroly. To zo sebou nesie vysoké administratívne náklady. Takže to má vplyv aj na výsledky, ktoré dosahujú jednotlivé programy ESIFu. Treba podporovať inovatívne, niekedy aj rizikovejšie operácie. Treba zapájať aj niektorých e, potenciálne dôležitých príjimateľov. Čiže aj stratégia musí byť kvalitná popri e, dostatočnej finančnej kontrole. Tu vidíte, že kontrola a audit je komplexný systém. V rámci ESIFu sú do toho zapojení rôzni aktéry, tak na národnej, ako aj európskej úrovni. Tu vidíte e, hlavné úlohy pre kontrolné auditorské orgány na vnútroštátnej úrovni napríklad overovanie dokumentov pri každej jednej platbe, potom náhodné odoberanie vzoriek e, priamo v teréne, isté opatrenia zamerané na boj proti podvodom. No a to boli správcovské orgány, ktoré to manažujú a potom auditorské orgány, napríklad musia vypracovať auditorské stratégie, systémy a vypracovať výročnú správu, ktorá je potom postupená komisii. Na európskej úrovni e, komisia uskutočňuje taktiež audity a náhodné kontroly. Vypracováva sa výročné stanovisko, predkladá sa parlamentu a rade, aj dvoru auditorov a špecifické správy aj o špecifických politických iniciatívach, e, napríklad finančné audity, e, audity výsledkov a taktiež zameranie na špecifické iniciatívy. Sú aj prípadové štúdie. Myslím, že tu vidíte, ako sa určujú kontrolné systémy. Je to zložité, ako vidíte. Zameranie na roky 2014 až 2020 sú tu aj administratívne kontroly každej jednej platby, ale tu by sa to dalo tiež zjednodušiť. Potom e, kontroly v teréne, to je menej e, problematické e, opatrenia zamerané na boj proti podvodom. Niekedy chýba právny základ pre ten, ktorý orgán, aby to mohol uskutočniť. Výročné Podávanie správ to je samozrejme pozitívne, ale je to istá, isté, istá záťaž. Treba aj koordinovať e, prácu medzi jednotlivými orgánmi, kontrolnými, manažerskými a auditorskými. Treba mať e, vhodné informácie a to naozaj včas e, tie auditorské systémy si vyžadujú naozaj nemalé kapacity, hlavne pri takých e, zložitejších systémoch. Treba naozaj mať istotu, že ten audit bude uskutočnený v čo najlepšej miere a výročné správy sa tu e, vnímajú menej problematicky, hlavne v závere programu, ale na výročnej báze je to opäť istá záťaž. Potom také prierezové témy. Niektoré programy sú e, určite komplexné, napríklad pri finančných nástrojoch alebo pri programoch e, územnej spolupráce. Tie sú dosť osobité a rozdiely medzi členskými krajinami, čo sa týka e, použitých kontrolných postupov Niektoré krajiny majú e, stabilnejšie inštitúcie a to potom trošku zmierňuje tú e, komplexitu. Sú aj rôzne manažerské kapacity a to má opäť dopad na možnosť e, externe zadávať takéto kontrolné úlohy a taktiež rôzne vzťahy medzi vnútroštátnou a európskou e, legislatívou. Niekedy dochádza k duplicite a to opäť vedie k, k, ku komplexnosti zbytočnej záťaži. Treba teda byť čo najjasnejší, mať jasný regulačný rámec, poskytovať úsmernenia, hlavne v tých problematickejších, zložitejších oblastiach, napríklad pri verejnom obstarávaní alebo pravidlách o štátnej pomoci. Zaviedli sa isté e, opatrenia, Niektoré sa uplatňovali už v rokoch 2007 až 2013. Tu je niekoľko príkladov, napríklad e, e, modul jednotného auditu bez nejakých dodatočných kontrol, čiže dôvera členským krajinám. Potom využívanie paušálov. Ide o to zľahčiť administratívny záťaž pri, e, pre príjimateľov, ak ide teda o financovanie programov aj proporcionalita. E, tu sa využívajú metódy založené na vyhodnotení riziku a menšie projekty, sa, e, tam sa uskutočne audit iba raz pred ich koncom a potom členské krajiny získali väčšiu zodpovednosť aj zjednodušenie aj pri finančných nástrojoch a pri programoch e, územnej spolupráce aj s využívaním e, zjednodušených e, možností pre náklady. Teraz skúsenosti s týmito iniciatívami v roku 2014 až 2020 je tu prípadová štúdia a tieto opatrenia sú vítané, ale treba ich ešte doladiť. Hlavným problémom je e, nedostatočná právna istota. Je tu veľa delegovaných aktov, e, e, implementačných aktov, usmernení komisie, ale členské krajiny predsa len sa boja negatívnych auditov a preto sú veľmi obozretné aj keď niekedy mm, ide iba o nariadenie, čiže nie je to až také e, prísne. Potom e, ustanovenia pre finančné nástroje, to je naozaj niečo, čo členské krajiny vítajú, ale vždy to treba zavádzať obozretne zjednodušené možnosti pri nákladoch, to je opäť niečo, čo príjmatelia vítajú, ale treba na to aj kapacity, aby ich bolo možné aj v praxi uplatňovať. Celkovo podľa mňa sa dá povedať, že mnohé tieto iniciatívy, jednotný audit, zjednodušené možnosti pre náklady a tak ďalej, to e, sa cení, ale treba zvýšiť dôveru aj kapacity a e, taktiež e, nápravné opatrenia prípade nejakých zistených nedostatkov. A potom je tu e, širší kontext, mnohé ďalšie reformy zavedené e, priniesli istú komplexnosť, napríklad nariadenie, ktoré sa týka ex ante podmienečnosti alebo e, integrovaných teritoriálnych investícií. Zjednodušenie je niečo, na čom sa neustále pracuje. Aj na európskej úrovni napríklad vznikla vysoká skupina pre zjednodušenie, e, nariadenie o lepšej tvorbe politik, nariadenie Omnibus na národnej úrovni sú tiež povzbudzivé príklady, kedy členské krajiny prehodnocujú svoje právne rámce, aby to bolo viac v súlade s európskymi pravidlami. Niektoré znížili počet orgánov, ktoré sa zapájajú do realizácie programov a niektorí e, poskytujú aj cieľenú pomoc pre príjimateľov, aby sa opäť zmiernila komplexnosť a administratívna záťaž. Teraz obdobie po roku 2020, e, myslím, že sú tu isté kľúčové otázky, napríklad ako zvýšiť flexibilitu Um, rôzne kontrolné moduly, či môžu fungovať v rôznych um, kontextoch podľa uh, objemu financií. Okrem iného potom jednotný audit, uh, či by sa to dalo uh, napríklad predložiť posilňovanie kapacít, dôvery, potom aké kritéria by sa mali uplatňovať pri zvyšovaní flexibility. To sú dôležité otázky, a myslím, že sa o tom ešte bude e, dlhšie diskutovať. Potom, ako zjednodušiť pravidla. Harmonizácia je dobrá, ale ťažko sa to uplatňuje v praxi a je dôležité odlišovať e, e, záväzné pravidlá, osvedčené postupy, pokyny a tak ďalej. a špecifické témy pre obdobie po roku 2020 rovnováha medzi výsledkami a zhodou aj v kontexte auditov. Myslím, že to bude naďalej dôležité. Audity, ktoré sa zameriavajú na finančný súlad a na výsledky, to je niečo, na čo sa treba zamarať, Potom postupy určovania alebo výberu. To niekedy e, vedie k meškaniam pri niektorých programoch. Potom uznať proporcionalitu pri e, rôznych funkciách, zjednodušovanie finančných nástrojov aj v kontexte programov územnej spolupráce, znižiť administratívnu záťaž, tiež zlepšiť e, zber štatistických údajov. Harmonizácia alebo štandardizácia pravidel je niečo, čo by sa malo naozaj presadzovať naďalej pri rôznych fondoch, rozšíriť využívanie modelu jednotného auditu to viacerí zdôraznili v rámci tejto prípadovej štúdie zamerať sa na regulérnosť, zvyšovanie kapacít. Potom moduly vychádzajúce z vyhodnocovania rizík, zber štatistických údajov um, by malo zlepšiť um, pokrytie auditmi a taktiež flexibilita to na záver. To treba naozaj naďalej presadzovať v jednotlivých politických oblastiach. Potom len zopakujem, že je to v záujme jasnosti, aby bolo jasné, ktoré pravidlá sú záväzné, kedy ide len o e, pokyny, osvedčené postupy, aby e, naozaj nebolo príliš veľa dokumentov, ktoré by sprevádzali tieto postupy. A teraz na záver ešte odporúčania. E, tým ESIF je čím ďalej tým účinnejší a znížila sa chybovosť aj počet neregulérnosti, ale neviem, či je to možné udržať pri znižovaní nákladov a rastúcej komplexite Uviedol som niekoľko dôvodov. Potom harmonizácia, stabilita, flexibilita, stručnosť, posilňovanie kapacita, dôvery, to je zásadné, ale aj načasovanie. A treba hovoriť o špecifických otázkach, napríklad postupy výboru, jednotný audit, zjednodušené možnosti pre náklady, a nariadenie o ESIF komisia formou delegovaných aktov môže stanoviť e, systém paušálov a zjednodušeného e, uplatňovania si nákladov. E, treba však právnu istotu. Takáto metodika sa dá prijať samozrejme všetko pri dodržiavaní auditorských postupov bez neregulérnosti. Teda tá jasnosť je dôležité a rozlišovanie medzi tými záväznými pravidlami a inými, to je niečo, čo chcem zdôrazniť, a potom finančné nástroje a špecifické ustanovenia, to tam treba tiež zapracovať. Je to dôležité, ale zároveň treba možno, že e, lepšie usmernenie tak aby sa podporilo to zjednodušenie a odporúčania pre špecifické inštitúcie EÚ komisia musí naďalej prehodnocovať nariadenia podľa známych postupov. Potom je tu iniciatíva um, Vysoká skupina pre zjednodušenie a lepšia tvorba politík posilňovanie kapacít v členských krajinách sú aj povzbudivé príklady, kedy komisia išla do členskej krajiny a e, presadila napríklad to uplatňovanie zjednodušených postupov pre uplatňovanie nákladov. To určite dôležité je. A Európsky dvor auditorov sú tu nedávne iniciatívy na zvýšenie súladu medzi kontrolnými postupmi a auditmi, potom zdieľanie informácií. To je v záujme dôvery a posilňovanie kapacit a taktiež lepšie spolupracovať s orgánmi na vnútroštátnej úrovni. Nedávne v prípade Jasperu tam spolupracovala spolupracoval Európsky dvor auditorov a polské orgány. Opäť je to v záujme zjednodušenia. Potom aj prezentácie Európskeho dvora auditorov v jednotlivých členských krajinách. To myslím, že e, je pozitívne. Ale dvor auditorov je aj nezávislý poskytovateľ stanovisk, e, nezávislý od ESIFu a to je kľúčové v rámci úlohy, ktorú zohráva Európsky dvor auditorov. Um, Pre členské štáty tu je e, podobne dôležité reviz, revidovať e, jednotlivé e, úkony. Napríklad v jednom členskom štáte E, komisia povedala, e, že by mohli byť e, postatočné, postačujúce určité kontroly. Členský štát trval na ďalších kontrolách, viedlo to k duplikácii. Takže tu je naozaj možná, je možný priestor pre zjednodušovanie. Dobré je zabrať sa možnými racionalizáciami určitý, e, určitých e, procesov. A pokiaľ ide o programové organizácie treba aj zlepšovať e, vedomosti týchto o fungovaní systému ESIF. V špecifických prípadoch to už malo veľmi pozitívny dopad. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám eh, za eh, túto prezentáciu. Teraz majú priestor členovia výboru, pani Krel. Ďakujem za zaujímavé prezentácie. Myslím si, že eh, ste spomenuli veľa bodov, ktoré sme už často prediskutovali v našom výbore. Mám jednu otázku. Postup Omnibus prebehol a pre politiku súdržnosti je to e, vyrokované. Ja dúfam, že najnieskôr v júni e, to bude môcť e, vstúpiť do platnosti po prijati plénom. Takže to, čo by ste podporovali, tomu, tomu zodpovedá. Úprimne povedané, Rada by som tu mala skôr e, otázku, pokiaľ ide o výsledky omnibusu, než e, pohľad späť na to, čo tu momentálne platí. Pretože sa musíme pozerať dopredu, musíme sa zaoberať tým, čo aj v novom naradení e, bude chcieť napríklad meniť komisia. A zaujímalo by ma, či ten smer, ktorý sme si tu zvolili, podľa vás je správny, alebo či tu veľa vecí ide nesprávnym smerom, alebo chýba. Ďakujem. Ďakujem, pani Maletič. Ďakujem pekne. Ako povedala pani Krell, pri mnohých príležitostiach sme diskus, diskutovali o tejto možnosti zjednodušovania a keď sme uh, vždy začali zjednodušovať, mám dojem, že, sa, že sme napokon systém skomplikovali. Dúfam však, že tentokrát sa nám to podarí. Pripraviť systém, ktorý bude trošku uvoľnenejší, pružnejší, uh, zharmonizovaný a teda všetko to, čo ste povedali, eh, že sa nám to podarí pretaviť do tohto nového nariadenia. Spomenuli ste zjednodušené nákladové možnosti. Súhlasím s vami, že by sme mali e, budovať kapacity. E, Európsky auditori povedali, že počas auditov implementácie fondov ESIF miera i regularit v prípade týchto zjednodušených eh, postupov bola veľmi nízka. Dokonca oni povedali, že sa rovnala nule, takže to je naozaj to, čo v praxi potrebujeme. Keď sa pozrieme na návrhy európskeho auditora, E, hovorí sa tam, že 60 irregularit e, vzniká v oblasti e, verejného obstarávania. To je teda jasné posolstvo pre nás všetkých, že by sme mali vybudovať technickú podporu expertov, aby sme podporili finálnych príjimateľov a implementujúce orgány práve v tejto oblasti, hlavne pokiaľ ide o veľké projekty, pretože mám pocit, že s týmto systémom eh, sa, tu sa všetci snažia vytvoriť túto kapacitu pre verejné obstarávanie. Nemôžeme uspieť, pretože vždy tu skončíme s vysokou mierou eh, irregularít. Dúfam teda, že tento nový systém e, nám pomôže vyriešiť tento najväčší problém. A potom e, problémom sú aj pravidlá štátnej pomoci. Je viac než jasné, že to sú tie najväčšie e, slabé stránky systému a najväčší počet nezrovnalostí pochádza práve odtiaľ. Ďalší bod, ktorý ste spomenuli tiež, tým je dôvera Myslím, že je to extrémne dôležité. Musíme sa na seba spoliehať. Nie je dobrou praxou, aby vždy z európskej úrovne sme kontrolovali všetky inštitúcie na národnej úrovni a potom tie na národnej úrovni kontrolovali vždy e, finálnych príjemcov a okrem toho v prípade e, súkromných e, entít máme pravidlo, že tieto sa musia riadiť verejným E, verejným, e, verejným obstarávaním, aj keď teda ich kofinancovanie z ESIFu je napríklad na úrovni 30 ale kvôli e, týmto 30% sa musia naučiť všetko o verejnom obstarávaní, aplikovať tieto pravidlá. Takže my im tým pomáhame chrániť sa pred nimi samými Cieľom je e, získať najlepšiu hodnotu, no a oni financujú projekt 70%, takže naozaj e, mali by sme sa zaoberať trošku tým, ako sa trošku uvoľniť a navzájom si viac dôverovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto boli otázky na e, členov nášho výboru. Nech sa páči, pán Ferry, máte slovo. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o prvú otázku, týkajúcu sa omnibusu. Myslím, že vo všeobecnosti podporujeme e, návrhy, ktoré sú na stole. Zaoberáme sa nimi, napríklad pokiaľ ide o e, jednotný e, audit, aj podporu pre zjednodušené nákladové alternatívy. Vidíme tu pozitívny signál, že toto e, sa má e, rozširovať v budúcom e, programovom období takýto postup, dôvera, budovanie kapacít, ste spomenuli vy sami, to vidíme aj my ako dôležité. V tých prípadoch, ktoré sme navštívili, ktorými sme sa zaoberali, sme videli podobný proces, kde špecifická otázka sa eh, postupil komisii. Komisia eh, eh, urobila usmernenia, iné programové orgány v iných členských štátoch to prevzali a brali to ako nejakú, nejaké pevné nariadenie napriek tomu, že sa to špecificky stanovalo, e, e, vzťahovalo na špecifickú situáciu v špecifickej krajine a takto vidíme, že tu potom kopí dokumentácia. V prípade omnibusu e, zdá sa, že sa tomu venujú, snažia sa zjednodušovať, racionalizovať systémy, ale ide o to, že tu musí byť regulačná jasnosť a určitá forma dôvery a budovania kapacít a e, aby teda tieto všetky užitočné iniciatívy e, sa mohli plne e, zrealizovať. No a spomeniem, e, teraz plne súhlasím s tým, čo povedala druhá rečníčka. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a teda aj odpovede na naše otázky. Týmto sme vyčerpali program nášho výboru. Máme tu na programe už len pod rôzne. Chce niekto niečo vložiť do tohto bodu? Nie, takže pripomínam, že naše budúce e, stretnutie e, bude 28. E, júna od 9. Chcem poďakovať tlmočníkom za ich pomoc a všetkým želám príjemné popoludnie. Ďakujem a končím týmto zasadnutie nášho výboru.